komisiou budeme naďalej e, solidárne spolupracovať s touto krajinou, ktorá je nám taká blízka. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa Harmsa. teraz e, za ECR má slovo pán Koval. 1,5 minúty. 1,5 minúty. Ďakujem bardzo, e, Ďakujem pekne,